Hlasovanie bude zajtra. Ďalší bod programu, jednominútové vystúpenia. Takže je to, budú to minútové vystúpenia. Pani Bokšor. Prvý rečník, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predstavujúca, e, milí kolegovia, kolegyne. Som podpredsedničkou kultúrneho výboru a výboru pre vzdelania. Chcem zdôrazniť, že 28. februára Americká filmová akadémia udelila Oscara. Po 34 rokoch my, Maďari, sme E, s veľkým záujmom sledovali túto ceremoniu, keďže sme mali nomináciu Najlepší zahraničný film Son of Soul. Tento film získal túto zlatú sošku, čo predstavoval veľký úspech nielen pre Maďarsko, ale aj pre Európu. Tento film získal vo festivale Cannes e, viaceré ocenenia a jeden deň pred Oscarom tiež získal Independent Spirit Awards ako najlepší zahraničný film. Úspechy už e, boli i pred týmto filmom v predchádzajúcich rokoch, čo znamená obohatenie európskej kultúry. Je dôležité podporovať európsku tvorbu a predstavuje to úspech pre celý európsky filmový priemysel, ako je to veľký úspech Maďarska. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Kabezon Ruiz. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hepatitis je e, tichá choroba, ktorá e, zasahuje až 14 miliónov Európanov. E, poznajú tí, ktorých zasiahne, mnohí ďalší ľudia nemajú žiadn, žiadnu predstavu o tejto chorobe ani spôsobe šírenia tejto choroby. Keďže je to tichá choroba, častokrát uh, sa vyvíja bez toho, že by ľudia o nej vedeli. Existuje protokol na európskej úrovni, ktorý hovorí o prevencii tejto choroby a vyzýva na koordinovaný postup v boja proti tejto chorobe zo strany európskych krajín. Ako iste viete, v súčasnosti existuje nový liek, ktorý pomôže zabrániť šíreniu tejto choroby v 97 prípadov v Španielsku sa dostáva na, vrch, e, na trh a existuje možnosť a preto je dôležité, aby e, Európska komisia vypravil, pripravila dobrý plán, ako zabraniť šíreniu hepatitis C v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo dostane pán Precel. Pani predsedajúca, vážené dámy a páni, tomto parlamente sa v budúcnosti opäť budeme zaoberať so škandálom Volkswagen a vytvorili sme preto komisiu. Škandál Volkswagen sa, to, sa volá e, tento problém, ale myslím, celé to je e, podstatne komplikovanejšie. E, International Council for Clean Transport Plantation, eh, ktorý americká eh, inštitúcia, ktorá poukázala na emisný škandál Volkswagenov, eh, táto organizácia vydala výsledky, že problémy existujú i u ďalcov automobilov, najmä Citroën, Opel a Fiat. Dva z nich, Opel a Fiat, patria k americkému automobilovému koncernu a preto by som rád upozornil na to, aby ste si uvedomili, že ide o viac ako len nekalé správanie jedného automobilového koncernu, ale ide o to, že prichádza k hospodárskej e, vojne, k ekonomickej vojne, ktorú vedú USA proti európskym koncernom. Ďakujem. Slovo dostane pani Harkin. Dnes som dostala e-mail z Carmen Ekatu. Je to, je to učiteľ e, na základnej škole, ktorý pomáha na ostrove, kde pomáha utečencom. Tí sa nachádzajú v zadržiavacích táboroch, kde nemajú prístup k základným hygienickým potrebám. E, dobrovoľníci im pomáhajú. Karnel je šokovaný, že základné potreby týchto utečencov, ako je sanitácia, pitná voda, potraviny, že nie sú zabezpečené a táto učiteľka požiadala ďalším írskych poslancov, aby pomohli. Dúfam, že e, príde istá nádej, istý rámec, ale opäť nevidíme žiadne riešenie, nič. Som sklamaná touto nereakciou. Odhady ukazujú, že do konca tohto mesiaca bude 130 tisíc utečencov v Grécku len za tento rok, ktorí prišli. Bez koordinovanej e, akcie, bez koordinovaného prístupu EÚ nebude možné riešiť tento problém, pokiaľ naši lídry nebudú schopní nájsť riešenie. Akokoľvek extrémne ťažké bude, budú trpieť nielen migranti, ale trpieť bude i samotná EÚ. Ďakujem. Pani Senra Rodriguez. Ďakujem pekne neoliberálna politika v viacerých sektoroch EÚ vedie k utrpeniu ľudí, ktorí sú závislí od nej. Rozdelenie kvót, e, za, e, legislatíva v oblasti polnohospodárstva, záväzky, e, to, že musia byť uvádzané krajiny pôvodu, napríklad na, rybarsk- na rybných konzervách, alebo ďalšie veci, ktoré sa dejú v polnohospodárstve, v mliekárenstve, alebo nízke náklady polnohospodárských tovarov, to všetko je znakom krízy, ktoré existujú v, v sektore rybolovu. Európska únia musí konať. Je dôležité prepracovať eh, CAP a CFP, aby sa život E, tisícov ľudí, e, rybárov, farmárov zlepšil, e, nemôže existovať budúcnosť Európskej únie, pokiaľ zničí takto svojich ľudí. Ďakujem. Slovo dostane pán Maragal. Ďakujem pekne. Dnes prebieha summit Európskej únie a Turecka o utečeneckej kríze v súčasnosti e, nemôžeme podporiť žiadnu novú dohodu vzhľadom k tomu, čo sa deje v Turecku. Násilné strety, nerešpektovanie ľudských práv, potláčanie ľudských práv a e, nerešpektovanie práv Kurdov, e, hrubé násilie zo strany tureckých orgánov. Európa nemôže zatvárať oči pred tým, čo sa v Turecku deje. Môže Európa eh, čo, eh, naďalej akceptovať eh, túto situáciu, keď prichádza k za keď prichádza k zatvoreniu balkánskej cesty. Má Európska únia platiť tureckých policajtov, ktorí budú strážiť hranicu? Chcem povedať, že e, týmto, týmito krokmi e, Európa samotná spie k zániku. Ďakujem pekne. Pán Aker. Rád by som spomenul otázku e, volebného obvodu a vyjadriť kritiku, pokiaľ ide o nový návrh križovatky v Thames. Pri Temže, ktorá táto nová výstavba zaberie, ľu, zaberie bydliska ľudí. Vláda sa môže rozhodnúť, že bude bojovať s ľuďmi, ale môžem vám garantovať, že to bude veľmi zlé. Nie, je to nielen môj volebný obvod, ale je to i moje môj domov a my budeme proti tomuto novému projektu bojovať. Um, thank you. Bilde. Pani Bilde. Merci, madame Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. 800 veľrýb každoročne zahynie na Farejský ostrov a naozaj nikto sa o to nestará. Je to oveľa viac, ako by bolo potrebné pre spotrebu miestnej populácie. Spotreba veľrybieho mesta pred, mesa pardon, predstavuje rizik, riziko pre ľudské zdravie kvôli ortuti a ďalším toxinom. Deti sa môžu pozerať, ako sa tie veľryby vraždia, ako sa porcujú, aj keď farské ostrovy sú, e, e, pokiaľ ide o právne predpisy, sa, e, autonómne od Dánska je naozaj zásadné, aby sme sa pustili do rokovaní s týmito miestnymi orgánmi a s Dánskom, aby naozaj sa zabránilo zdravotným rizikám a odstúpilo sa od týchto hrozných praktík. To, ako sa ľudia správajú k zvieratám, zobrazuje ich úroveň, hovoril Gandhi No a naozaj my nemôžeme byť komplicmi pri takýchto masakroch. Ďakujem. Ďakujem. Pán Mato. Ďakujem za slovo. E, mladý človek zomrel pred pár rokmi, pár, pár, pred pár dňami, mohol byť zachránený, e, ale neviem, čo sa deje vo Venezuele. Ľudia tam trpia Problém je, že nemajú zdravotnícke prostriedky, nemajú lieky, nemajú potraviny a pre, pretrváva tam humanitárna kríza, ktorú by sme v Európe netolerovali. Vene, občania Venezuely si toto nezaslúžia a nezaslúžia si to ani ďalší ľudia, ktorí by som mohol menovať neza, ne, cudzo politickí väzni. Tí si nezaslúžia hniť vo väzení. Všetci títo ľudia sú to naozaj skutoční politickí väzni a ja si robím o nich obavy. Chcel by som vyzvať kolegov eh, z parlamentu, aby volali po prepustení všetkých politických ňou no vo Venezuele. Zaslúžia si našu podporu a myslím si, že by naozaj mali byť všetci prepustení gospođo predsedajúca Pán Picula, ďakujem za slovo. Za posledných sto rokov sa z 10 nastúpila produkcia odpadu a prítomnosť odpadu v moriach naozaj ohrozuje ľudské zdravie. Je to výlučne výsledok ľudskej činnosti, nepozná hranice a predstavuje permanentnú hrozbu rozširovania znečisťovania my v Chorvátsku toto vnímame veľmi intenzívne. K nám prichádza odpad z susedských krajín a z Jadranského mora. Odstraňovanie odpadu je na miestnych úradoch a mimovládnych organizáciách, ako je napríklad aj dedina Trzdeník. Predstavuje to nielen environmentálne e, náklady, sú tu aj e, problémy pre miestne komunity, pretože to škodí cestovnému ruchu sú tu projekty ako Fish Gear. Krajiny musia spolupracovať v oblasti na odpadu na mori, aby sme naozaj do roku 2020 dospeli k čistým, zdravým moriam. Ďalšia rečnička. ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcela by som sa obratiť na všetky európske inštitúcie, aby e, sa venovali legislatívnej zjednodušeniu pri pripravovaní právnych predpisov, pretože v tejto chvíli je naozaj e, intenzívna právna neistota, ktorá brni, bráni rozvoju inovácií a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. Hovorím o tom dnes, keď si uvedomujeme, že zajtra komisia chce predstaviť revíziu smernice v otázke delegovania pracovníkov. Pripravuje sa tu nový právny návrh a Európska komisia ignoruje fakt, že proces implementácie smernice z roku 2014 ešte nie je ukončený a taktiež ignorovala signály z viacerých zúčastnených strán vrátane členských štátov, ktorí navrhovali pozdržanie tejto iniciatívy. Komisia taktiež neuskutočnila príslušné konzultácie s verejnosťou. Hovoríme tu o nariadení 883 pokiaľ sa nevyriešia problémy s týmito dvoma dokumentami, tak to môže viesť ďalšej právnej neistote. Ďakujem. Uh, Ďakujem pani Grapini. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani komisárka, vážení kolegovia, globalizácia malých a stredných podnikov by nemala byť len sloganom. umožnenie prístupu malých a stredných podnikov na trhy tretích e, krajín takáto možnosť mala byť zabezpečená. 90 globálneho rastu príde spoza hraníc Európskej únie. Toto odhadujú experti a malé a stredné podniky budú predstavovať 60 tohto rastu a preto komisia musí vytvoriť proces na podporu malých a stredných podnikov, aby tieto mohli e, svoje činnosti rozšíriť na medzinárodné pole. Teraz sa tu rokuje o TTIP a o dohode s Čínou a mali by sme zobrať do úvahy možnosti malých a stredných podnikov, aby aj tieto mohli fungovať na týchto dvoch trhoch. Taktiež by mali robiť všetko preto, aby sme im pomohli v rozširovaní ich činnosti na medzinárodné pole a to na základe lojálnej konkurencie na zahraničných trhoch. Pokiaľ nie, tak malé a stredné podniky budú mať obrovské problémy fungovať na iných trhoch okrem nášho vnútorného trhu. Ďakujem, pán Kelly. Ja budem dnes hovoriť o bezpečnosti dodávok plynu a chcem vzdať hold pánovi Ševčovičovi a ani tomu, ktorý sa venovali naozaj tejto mimoriadne citlivej téme. A taktiež chcem hovoriť o výstupoch COP21. Je tu stále viac viditeľná potreba obnoviteľných zdrojov energie, to treba podporovať. No a treba mať ale aj nejaké, niečo v zálohe a tých zálohou je e, plyn. Teraz vzniká náraz využívania LNG, či už je to v Spojených štátoch alebo v Austrálii. No a je tu návrh vybudovať e, miesta na zadržiavanie LNG. Hovorím aj o mojej krajine, pretože aj k nám by sa, keby sa dovádzal, tá, dovážal takýto plyn zo Spojených štátov, tak by sa dovázal cez našu krajinu. A ja dúfam, že k tomuto dojde, že sa v rámci Európy vyvinú PSI. Ďakujem. Ďakujem. Pani Ward. Chcela by som upriemiť vašu pozornosť na príšernú humanitárnu situáciu utečencov, ktorí žijú v príšerných podmienkach v táboroch, ktoré sú v, na, vnútri EÚ a na našich hraniciach. Utečenci v táboroch, ako je Kále, džungla, naozaj e, mali minimálnu podporu na to, aby prežili zimu, aby čelili živlom a toto je v priamom e, protiklade s e, všeobecne vnímaným e, rozmerom ľudských práv a dôstojnosti, na ktorých je založená Európska únia. Deti a ženy nemajú základné potreby vrátane vzdelávania, zdravotnej pomoci či hygienických Mm, pomôcok. My im nepomáhame, namiesto toho tam fungujú pašeráci. Videli sme policajnú, policajné našli agresivitu a je tragédia, že ľudia, ktorí museli naozaj utiesť pred hrozami Daešu v Syrii a liskovali život na naozaj nebezpečných cestách, teraz musia čeliť takémuto príšernému zaobchádzaniu zo strany Európanov my sa musíme naozaj pozastaviť, eh, nájsť si čas na to, aby sme v tých táboroch boli osobne, aby sme to na vlastné oči videli, aby sme sa s utečencami rozprávali osobne, tak ako som to robila ja. Pán Curukan. Mulțumesc, doamnă președinte. În contextul economic și comercial... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V súčasnom ekonomickom kontexte európske a národné inštitúcie musia konať efektívne a koordinovaným spôsobom. A ja hovorím o ochrane výrobcov ovčieho mesa. A to preto, že máme deficit 300 tisíc tón e, ovčieho mesa, zatiaľ čo takýto sektor zaznamenáva rast všade inde, celosvetovo. A ten globálny deficit sa odhaduje na 20 Preto potrebujeme ambiciozne a efektívne politiky, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť sektora mesa z oviec, ovčieho mesa, hlavne v krajinách, kde je deficit, ako napríklad aj v Rumunsku, ktoré má pritom najväčší potenciál rastu v, tejto, v tomto segmente v Európe. Chcel by som apelovať na komisiu, aby podporila konzekventne, konzistentne všetky krajiny vrátane Rumunska, aby zlepšili svoje schopnosť, svoju kapacitu využívať takýto potenciál. Ďakujem. Ďakujem. Pani von Storch. Áno, dnes sa stretli eh, hlavy štátov a vlád a hovorili o utečencoch. A Kusko krajiny Balkánu hovoria, ako si to predstavujú, chcú zavrieť balkánsku trasu a chcú vyslať eh, ten signál, že ho utesnia. Eh, chcú takýmto spôsobom postupovať, že len takto ide, ale Turecko nemá na, na tomto záujem. V prípade, že príde Balka- zavretiu balkánskej trasy, tak potom bude môcť e, len sotva nejakým spôsobom e, vydierať EU e Erdogana. Potom sa bude zhoršovať situácia v Turecku. Bude sa zhoršovať situácia v oblasti slobody médií, takisto otázka kresťanov. Turecko nie je riešením utečenskej krízy. Má byť priateľstvo s Tureckom? Áno. Ale kritika tam, kde je, ju treba aplikovať ale nejakým spôsobom sa spoliehať na Turkov v tejto kríze, tak to nie. Ďakujem pekne, pán Viergas. E, pokiaľ ide o trh poľnohospodársky, volatilita cien, to všetko ohrozuje poľnohospodárskú aktivitu a to siaha výrazne nad len ekonomické veci a nad komerčné záležitosti. Mnohí farmári sa dostávajú na pokraj bankrotu a potrebujú naliehavú pomoc. E, musíme oslobodiť polnospodárov z e, pod síl trhu a spod tých zákonov trhového hospodárstva. Musíme zabezpečiť cenové garancie. V minulosti sme predkladali falošné sluby našim polnospodárom a vybavili sme ich finančnými nástrojmi, ktoré im nedovolili vyhnúť sa rizikám, ktorým sú teraz výrazne vystavení. Len e, verejné riadenie dopytu môže umožniť malým polnospodárom alebo rodinným farmám produkovať efektívne pre ľudí a zároveň aj dodržiavať požiadavky životného prostredia. Ďakujem pekne, pani Tomč. Som rada, že štatistické údaje v správe o Slovensku e, vyzerajú lepšie, ale občania ešte necítia takéto údajné zlepšenia. To znamená, štatistické údaje nereflektujú presne situáciu v Slovensku, lebo tie štruktúrálne problémy zostávajú naďalej. E, reforma dôchodkového systému musí prebehnúť ďalej, ďalej e, reforma zdravotníctva, treba odbremeniť eh, strednú vrstvu, pokiaľ ide o eh, justíciu a verejnú správu, tá si tie, tie si tiež vyžadujú zmeny. Reformy sa dejú, avšak nie tak, ako sme si to my želali. Došlo ku kapitálovému navýšeniu v bankách, ale banky ešte stále nefungujú dobre. Utečenecká kríza nesmie byť výhovorkou pre nič nerobenie v oblasti reforiem alebo pre také zastavenie reforiem aj obsadzovanie politických miest, politických pozícií a postov nesmie e, prebiehať tak, ako v súčasnosti. Ja, dámy a páni, si robím skutočné starosti o moju krajinu, o Slovensku. E, ďakujem pekne, hovorí pán Brennan. E, aké sú pre a proti z pohľadu farmárov v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o členstvo v EU? Pokiaľ Agro Europe to je konzultačná firma Spojenom kráľovstve, len nemalé percento by vy by prežilo v takejto súčasnej forme, pokiaľ by došlo k odstraneniu tých polnospodárských dotácií. Dotácií Spojeného kráľovstva nemá nejaký zálohový plán, čo sa stane v prípade vystúpenia z únie. Dotácie v rámci SPP pokrývajú asi 50-60 tých nákladov e, tých fariem. E, to znamená, o vystúpenie by bolo skokom do neznáma, bola by to cesta bez mapy ale EÚ nie je len o SPP. E, farmári v rámci Spojeného kráľovstva majú prospech aj z slobodného obchodu a z voľného pohybu tovarov. Naozaj sme výrazne naviazaní na európske trhy a na predaj tých výrobkov, ktoré produkujeme. E, viac ako dve tretiny smerujú na európsky trh. Tým, že by odišlo Spojené kráľovstvo z EÚ, tak výrobcovia by e, čelili tarifám od 11 až do 48 pokiaľ ide o vstup na tento jednotný trh, ktorý by opustili. Čiže polnospodári by mali naši hlasovať za zotrvanie v Únii. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďakujem pekne. Utečenecká kríza v Grécku dosiahla výbušné rozmery, pretože utečenci, ktorí sú tam teraz uviaznutí, je ich 40 tisíc, číslo sa bude ďalej zvyšovať o stovky tisíc utečencov do konca mesiaca Turecko najďalej podporuje pašerákov, tých utečencov, ktorí prichádzajú na Egejské ostrovy. Z tých 64 tisíc utečencov menej ako 400 opustilo Grécko. E, z Európy sa stáva žiadaná destinácia aj z dôvodu nesprávnych politík. E, Nemali by sme takýmto spôsobom regulovať ten prílev ľudí, nemali by takýmto spôsobom e, zvyšovať počet v Grécku e, aj nesprávnou, e, nesprávnym vydávaním tých cestovných dokladov. My sme za Dublin 3 a mali by sme uvaliť finančné embargo na Skopie a na bývalú republiku Macedónsko, pretože neotvárajú svoje hranice, boli zatvorené. Generálny tajomník Ban Ki-moon sa o tom zmienil Ďakujem pekne, pán Šogor. Ďakujem pekne. Sú tu niektorí poslanci, ktorí boli demokraticky zvolení, e, ktorí si myslia, že v ich krajinách neexistujú žiadne etnické menšiny. A každý, kto hovorí o týchto menšinách a kto hovorí o pošliapávaní ich práv, tak ten vlastne útočí na nejaký členský štát, ale je o, o to smutnejšie, že dokonca aj tie najväčšie politické skupiny v tejto snemovni mm, majú vo svojich radoch ľudí, ktorí sa naozaj stotožňujú e, s niektorými veľmi extrémnymi názormi. Druhý článok zmluvy o fungovaní Európskej únie zdôrazňuje potrebu rešpektovania práv na etnických menšín a niektoré členské štáty nedodržiavajú požiadavky tohto článku. Komisia by nemala len venovať pozornosť otázkam napríklad potravinovej bezpečnosti, ale takisto sa pozrieť na to, či menšiny majú svoje práva, či sú dodržiavané, lebo to ohrozuje demokraciu. Nemôžeme si dovoliť e, prechovať takéto tabu alebo takto to riešiť. pán Ujheli. Ďakujem pekne. Európa maj sa na pozore, pretože dejiny sa môžu opakovať vlastne a my, ľudia, ľudské bytosti, vždy medzi nami budú tí, ktorí nie sú ochotní slúžiť e, svojim ľuďom. Sú tam medzi nimi takí, ktorí chcú len vládnuť, aj napriek tomu, že im boli e, prepožičané demokratické e, právomoci, tak ich chcú nakoniec zrušiť svojim pôsobením. A títo politickí lídry skutočne prekvitajú v niektorých podmienkach. Keď si vezmeme do úvahy, že v mnohých, mnohých, mnohých ohľadoch je Európska únia v zlom stave a príde potom e, maďarský premiér domov a povie, ja som bol schopný vetovať ich postupy, a vidíme paralýzu mnohých štátnych orgánov aj v Maďarsku z dôvodu toho, ako postupuje vládnúca garnitúra. Došlo tu k nedávno zablokovaniu istých častí občianskej spoločnosti, ktorá požadovala referendum. Toto sa deje, bohužiaľ, v súčasnosti, pán Arnold. Po januárovej rozprave o britských e, príslušníkoch, ktorí sú väznení v Indii, vrátane Nika Dana, ktorý je z mojho volebného okrsku, ich e, e, kaucia nebola nejakým spôsobom odsúhlasená. Ak, a to je veľké ak, ak došlo k nejakému pochybeniu, tak istotne by tá spoločnosť mala byť brána zodpovednosť a nie tí individuálni dodávateľia, ktorí sa jednoducho ocitli na nesprávnom mieste, v nesprávnom čase. Títo muži sú vysoko kvalifikovaní bezpečnostní alebo ochrankári, ktorí robili cenenú službu verejnosti. A ja som videl ich kvalifikácie, mám tu kópie ich exportných licencií, ktoré potvrdzujú, že tie zbranie boli zákonne vyvážané a že sa to udialo aj v tých správnych časových rámcoch. Ja len môžem rešpektovať ten postup v indickej vlády, pokiaľ ide o predaj e, nezákonných zbraní, ale v tomto prípade si pomýlili tých páchateľov. Takže ja volám aby, potom, aby indická vláda revidovala a teda preskúmala tento prípad, aby okamžite prepustila, prepustila aj e, ľudí z môjho volebného okrsku, pán Zdechovský. Ďakujem, pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Situácia na grécko-macedónskych hraniciach e, je už dlhú dobu úplne neúnosná a nejde o nič prekvapujúce, pretože Grécko doposiaľ nedokázalo realizovať kontroly prichádzajúcich utečencov pri vstupe do krajiny. Správne by totiž nikto nemal vstúpiť na územie Európskej únie bez kontroly. Každopádne realita je bohužiaľ iná. Nemôžeme sa preto diviť, že tisícky ľudí sa teraz nahromadili na hraniciach s Macedónskom ktorá je už dlhší čas tranzitnou krajinou pri ceste ďalej na západ, musíme konečne prestať zatvárať oči pred problémami. Zdieravé vonkajšie hranice Európskej únie umožnili príchod aj takých ľudí, ktorí môžu byť pre Európu nebezpeční. A prúd ľudí, ktorí mierí do Európy bez akýchkoľvek dokladov, je preto nutné okamžite zastaviť. A na záver mi dovolte poďakovať všetkým prekladateľom, tlmočníkom a vám všetkým, ktorí ste tu vydržali do neskorých večerných hodín. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Pavel. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o európske fondy a ich čerpanie takto poskytuje jedinečnú príležitosť, jedinú príležitosť pre mnohých v rámci mojej krajiny. E, musí sa aj Európska komisia zohľadniť situáciu v teréne a problémy tých spoločenstiev, komunít, ktorým skutočne čelia. Musíme apelovať aj na rumúnsku vládu, aby prijímala urgentné opatrenia, tak aby umožnila prístup tým vidieckým komunitám k fondom, európskym fondom. Potrebujeme zjednodušené postupy a potrebujeme nejaký vzorový formulár, ktorý budú môcť predkladať. Je to jednoduché, ja viem, že sa to dá spraviť rýchle. Po mm, voľbách do samozprávy tento rok budú musieť e, všetky samozprávy, a teda aj e, mestské zastupiteľstva sústrediť svoju energiu na takéto zmeny, lebo nebudeme môcť si dovoliť prísť o ďalší rok, pokiaľ ide o európske fondy. Budeme musieť e, pomôcť týmto komunitám pristúpiť k týmto, týmto fondom a ďakujem pekne a všetko najlepšie ženám, ktoré sú ešte v snemovni. Pani Kepel, ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Európska, európsky ocelácky priemysel trpí pod vysokými cenami, e, ktoré vyplývajú aj z toho emisného systému a takisto z, systému, z toho, toho carbon leakage z dôvodu daňových odvodov a dotácií sú dvojnásobne vyššie tie ceny v Európe ako v USA a napriek tomu USA sa podarilo bez existencie systému ETS znížiť tie ceny ocele. Je tu 400 miliónov tón nadmerná kapacita a to napriek tomu plánovanému hospodárstvu v Číne to je asi 5-násobok spotreby v rámci EÚ, pokiaľ ide o oceľ. A situácia sa zostruje, pretože v súčasnosti výhľadky e, v Číne e, vyzerajú ešte horšie. E, minulý týždeň US Department of Commerce zaviedol opatrenia voči čínskejmu ocelárskému priemyslu. 256% sú tie daňové, teda tie, tie, tie colné tarify to je veľký rozdiel oproti tým európskym. Svetová oceliarská, oceliarský zväz eh, už začal tiež konať a musí tu dojsť k redukcii o výrazným spôsobom. Uvidíme, či prežije oceliarský priemysel. To uvidíme za pár mesiacov. Madame Sakurova. η αρχηγή των 28 της Ευρώπης των 500 εκατομμυρίων. Dnes 28 krajín Európskej únie sa zjednotilo na tom, čo boli ruinami, čo sú teraz ruiny Európskej únie. Naozaj musíme sa zhostiť svoje zodpovednosti, musíme sa angažovať. Je naozaj neskutočné, že tu počujeme diskusie EÚ, pokiaľ ide o problém s utečencami. Príjmajú sa jednostranné rozhodnutia, na základe e, krátkozrakých argumentov, na základe vnútroštátnych potrieb. Tie spoločné rozhodnutia sa potom neuskutočňujú, tie prijaté záväzky sa neuskutočňujú a textové rozhodnutia sú naozaj iba mŕtvými znakmi. Naozaj si myslíte, že Grécko by malo prijať celú zodpovednosť EÚ, pokiaľ ide o utečencov? Naozaj si myslíte, že riešením bude finančná kompenzácia. Nie, jediným riešením je bezpečný prechod utečencov a ich prijatie vo všetkých krajinách EÚ. Ďakujem. Ďakujem. Polovanie so psami Galgo v Španielsku je činnosť, ktorá je neakceptovateľná. Tisíce polovníkov používajú tieto zvieratá, ale barbarským spôsobom. Každý rok 50 tisíc galgov je pozabíjaných, spálených záživa, vyhľadovaných. To je naozaj smutný osud, ktorý tieto zvery majú. Ehm, Majiteľia ich majú na krátkých ehm, reťaziach, aby tá smrť trvala čo najdlhšie a tie, ktoré neboli zabité, tak sa naozaj utratia bez toho, aby ich niekto poskytol na adopciu. Veľmi málo z nich skončí v útulkoch. Toto je naozaj netolerovateľné. Naše texty, európske texty o blahobite zvierat nás nutia položiť si otázky na túto tému. Gandhi hovoril, že to, ako sa človek chová k zvieratám, znamená, ako sa chová k ostatným. Je dôležité šíriť osvetu v rámci vzdelávacích programov, treba učiť deti, ako sa chovajú k zvieratám. A taktiež treba reálne aplikovať pravidlá, pravidlá, ktoré boli prijaté v tomto parlamente. Pueblo Espanol de Tenesta a Zdrasidat. Áno, ďakujem, pán Korvin Mike. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pred pár mesiacmi som tu, na tomto mieste, hovoril, že pán Martin Schulz je zodpovedný za úspech Národného frontu vo Francúzsku. Celkom ma to uspokojilo, pretože včera Michal Grau, minister spravodlivosti Spojeného kráľovstva, potvrdil, že Európska únia je zodpovedná za úspechy nacionalizmu v Európe. A to je pravda. Na nešťastie v Európe sa v školách neučí kybernetika, neučí sa, že na každú akciu existuje reakcia a že spoločenstvo je živým organizmom a že keď e, sa na jednu stranu zaktivizuje, na druhej strane vznikne reakcia. A preto si myslím, že Európska Únia musí byť zničená. Ďakujem. Ďakujem, to je koniec jednominútových prejavov. Mám ešte oznámenie. Pán Gian Cabonano, poslanec parlamentu, podal žiadosť o ochranu jeho parlamentnej imunity v kontexte trestného stíhania pred eh, súdom v Bolzáne.